Dear friends, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, dobré ráno. Meškáme niekoľko minút, ale pred sebou máme viac menej 3 hodiny hlasovania, čiže 2, 3, 4 minúty neprestavujú taký rozdiel, čiže 3 hodiny plus minus. A pán predseda a teda začneme e, testovacím hlasovaním. Prosím, dajte svoju kartu do slotu, všetci z vás. Dobre, a otváram hlasovanie. And I... Dobre, uzatváram hlasovanie. V poriadku. Funguje to, všetko funguje. Čiže začneme. Na úvod máme dve správy s celkovým počtom e, pozmeňovacích návrhov 4100. A spravodajcovia, e, poprvé je tu návrh správy e, E, stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu radu, ktorým sa stanovuje Európsky horizont. A spravodajca je pán Dan Nika. Druhá správa bude implementácia. Ale teraz začneme tým prvým. E, horizont, teda Európsky horizont Dan Nika. Kompromis 1 kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti,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 Teraz sa rečník bol opravený, čiže mali sme... Áno, to sú dve strany, ktoré sme preskočili. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 20 za,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 proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, 20, 32. Preveríme, otváram hlasovanie. Uh, Jeden hlas za SAD navyše. Close. I... Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. A teraz ďakujem za to prerušenie. 33 za, proti, zdrali sa, prijatí. 34 za, proti, zdrali sa, prijatí. 35 za, proti, zdrali sa, prijatí. 36 za, proti, zdrali sa, prijatí. Kompromis 37 za, proti zdržali sa prijatí 38 za, proti zdržali sa prijatí 39 za, proti zdržali sa prijatí 41 za, proti zdržali sa prijatí 42 za, proti zdržali sa prijatí 42A za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh. 43A za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 44 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 46 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 47 za, proti zdržali sa prijatí 48 za, proti zdržali sa prijatí 40 nie, kompromisný návrh A1 za, proti zdržali sa prijatí kompromisný návrh A2 za, proti zdržali sa prijatí A3 za, proti, zdržali sa prijatí. A4 za, proti, zdržali sa prijatí. A5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R1 er za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R2 er za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R2A er za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh AR3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4, R4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R5 je A za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh r 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis R7 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh R8 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh R8A za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh R8B za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis R8C za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh R8D za, proti, proti, zdržali sa prijatí. Kompresný návrh R9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompresný návrh R10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R12A za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh R13 za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh R14 za, proti, zdržali sa prijatý kompromisný návrh R15 za, proti, zdržali sa prijatý R16 za, proti, zdržali sa prijatý R17 za, proti, zdržali sa prijatý R18 za, proti, zdržali sa, prijatí. R19 za, proti, zdržali sa, prijatí. R20 za, proti, zdržali sa, prijatí. R21 za, proti, zdržali sa, prijatí. R22 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh R23 za, proti zdržali sa prijatý kompromisný návrh R24 za, proti zdržali sa prijatý kompromisný návrh R25 za, proti zdržali sa prijatý R26 za, proti zdržali sa prijatý R26B za, proti zdržali sa prijatý 27 R27 za, proti zdržali sa prijatý R28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh R31 unblock za, proti, zdržali sa prijatí. R39 za, proti, zdržali sa prijatí. R40 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis R41 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. R47 za, proti, zdržali sa prijatí. R48 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí R50 za, proti zdržali sa prijatí kompromis R51 za, proti zdržali sa prijatí R52 unblock za, proti zdržali sa prijatí. Teraz finálne hlasovanie o takto pozmenenom návrhu správy Otváram hlasovanie. Jeden, dva hlasy EPP navyše. Už jeden je navyše. Dva hlasy EPP, bohužiaľ. Dva hlasy EPP. A teraz jeden. Veľmi zložité. Už je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie. Vynikajúci výsledok. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Teda- Pán spravodajca by sa chcel ujať slova. Ďakujem. Chcem sa veľmi pekne poďakovať tieňovým spravodajcom za ich usilovnú prácu počas uplynulých dvoch mesiacov. Ďakujem asistentom, našim expertom z ITRE, komisie z politických skupín. Neviem povedať, koľko zasadnutí tieňových spravodajcov sme mali, ale výsledok je jednoducho úžasný. Ďakujem vám všetkým, ďakujem komisii. Boli e, veľmi proaktívni, nápomocní pán generálny riaditeľ, a ďakujem aj vám. Je to výborná správa s veľmi dobrým výsledkom a myslím si, že všetkým by sme mali zablahoželať k tomuto vynikajúcemu výsledku. Ešte raz ďakujem. Thank you very much. Now, the... Ďakujem. Teraz sa ide hlasovať o dvojičke k tej predchádzajúcej správe, pretože obidve správy sú spojené. Obidve sa zrodili v tej istej chvíli. Niekto sa chce vyjadriť. E, Kaj, ja sa chcem spýtať, či niekto je proti blok, blokovému hlasovaniu, lebo je to ten istý postup a ušetrilo by nám to množstvo času. Dobre. Čiže by sme prešli priamo na e, finálne hlasovanie. Okay, so is my, is my question if you agree on block voting. Takže ja sa vás pýtam, či súhlasíte s unblock hlasovaním. Dobre, takže spravodajca je Christian Error a jeho návrh Európsky parlament a Rada o e, vytvorení špecifického programu implementácia e, Európskeho horizontu, rámcový program pre výskum a inováciu. E, Pán Christian Error je náš spravodajca a začíname s hlasovaním. Kompromisný návrh 1. Eh, drahí, kolegovi, drahí kolegovia, chápem, že ste už dve minúty pripravení hlasovať. Dobre, ja sa môžem pol hodinu vás pýtať, či ste za alebo proti. E, takže ja sa pýtam, či môžeme hlasovať v blokovom hlasovaní o celej správe. Pán predseda, mali by to byť hlasové, dvoje, dve hlasovania pre, za kompromisné návrhy a potom jedno hlasovanie, finálne hlasovanie. Takže ja som to nepochopil. Je to tak jednoduché, že je to ťažko pochopiteľné. Takže najprv hlasovanie unblock o všetkých kompromisných návrhoch, ale ešte raz zdôrazňujem, nie pre e, menovité hlasovanie na konci. To bude dru- niečo druhé, čiže začneme inak. Ak ste pripravení, tak moja otázka je, otváram hlasovanie. Jeden hlas za EPP navyše. Ja to robím, pán Kristianis. Áno, je to v poriadku, je to v poriadku, je to v poriadku. Tentokrát. A uzatváram hlasovanie. Výborne, výborný výsledok. Pán Kristianis, teraz tam dávam späť svoju kartu. A teraz hlasovanie o celej správe. Finálne hlasovanie, je to finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Okay. No, one EPP to me. And I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Vynikajúci výsledok. Ďakujem našim kolegom. Takže budeme hlasovať dve hodiny miesto troch hodín. Pán Eller, máte slovo. Nebojte sa. Chcem sa iba poďakovať v prvom rade personálu, sekretariátu a e, všetkým kolegom, ktorí na tom spolupracovali píšeme dejiny. Je to prvýkrát, je to môj tretí výskumný program a ešte nikdy sa nám nepodarilo eh, hlasovanie unblock o všetkých kompromisných návrhoch. Nejde tam o parlamentný postup, ale vysiela to jasné posolstvo rade. Chceme začať s rokovaniami a chceme docieliť výsledok ešte do konca funkčného obdobia, pretože Európa to potrebuje. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem kolegovia. Pán Eller, pán Nika, ďakujem, gratulujem aj všetkým tieňovým spravodajcom. Bola to tvrdá práca. 10 kolegov, ktorí tu tvrdo pracovali, my všetci s pozmeňovacími návrhmi a tak ďalej. Teraz e, vytvorenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027 Spravodajkyňa je pani Angelika Mlinár a začneme okamžite. Kult 27 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 1 za, proti zdržali sa prijatý, 18 za, proti zdržali sa prijatý, 19 za, proti zdržali sa prijatý, Kult 29 za, proti e, e, zdržali sa prijatý, 20 za, proti, prijali kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. IMKO 46 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisy na... Preverím to. IMKO 46. IMKO 46. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 5 za, proti. Prosím, zdvihnite ruky, drahí kolegovia, pretože potom neviem, ako chcete hlasovať. Ešte raz, kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kolega na ľavej, kolegovia na ľavej strane, zdvihnite ruky, ale viditeľnejšie, oveľa vyššie zdvíhajte ruky. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz an blok články teda blok 1. Všetky rozpočtové pozmeňovacie návrhy, blok 1. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatí Budget 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 295 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 18 za, proti. To si preveríme. Imko 18, 80, pardon. Máme priveľa za EPP. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, pri 558 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 347 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Imko 88 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 348 za, proti. To si preveríme. 8. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Trán 56 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Trán 57 za, proti, zdržal sa niekto? Prijíma sa. Trán 58 za, proti, zdržal sa niekto? Prijíma sa. Trán 59 za, proti, zdržal sa niekto? Prijíma sa. Trán 59 Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kalt 61 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kult 62 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kult 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Trám 60 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kalt 64 za, proti. To si preverme. Nie je to totiž jasné. Kult 64. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 89 za, proti. Preverme to. Končím hlasovanie. Príjima sa. Imko 90 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kult 65 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kult 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kult 67 za, proti. Preverme si Kult 67. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kult 68 za, proti. Preverme. Kult 68. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 91 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Teraz unblock 75, 76, 77 a 78. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Ideme eš k 92 za imko za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Rozpočet 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Všetky pozmeňujúce návrhy z Júry za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Do, plnky, doprava 61 za, proti, preverme si. Doprava 61. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 93. Za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Imko 94 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 352 za, proti. Preverme. 352. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3 p3 za. Proti. Preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kult 72 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma, sa. Kult 73 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 96 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kalt 74 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 356 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto Inko 98 príjima sa. Inko 99 príjima sa. 357 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Imko 100 za, proti, príjima sa. 358 za, proti. Zamieta sa. Tran 62 za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 359 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme to, preverme. Končím hlasovanie, ale je tu jeden za EPP naviac. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Doprava 63 za, proti. Zdržal sa niekto. To zamieta sa. 360 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 76 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kult 77 za, proti. Kult 77. Kult 77. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 78 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 361 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kult 75 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 362 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Imko 104 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kult 79 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa kult 8 za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 3, 6, 4 za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 3, 6, 5 za. 3, 6, 4 ešte. Tri, šesť, štyri. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tri, šesť, päť, za. Proti? Zdržal sa niekto? Nevidím ruky, takže nemôžem rozhodnúť. 365. Overujem 365. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 101 za, proti, zdržal sa niekto, príjme masa, Imko 102 za, proti, zdržal sa niekto, príjme. Masa. Imko 103 príjma sa. Kult 81 za, proti, príjma sa. Imko 105 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 106 za, proti, prijíma sa. Imko 107 za, proti. To treba preveriť. 107. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 82 za, proti, zamieta sa. Kult 83 za, proti, zamieta sa. Kult 80 za, proti, prijíma sa. Kult 1 za, prijíma sa. Libe 1 za, proti, prijíma sa. Imko 1 za, proti, prijíma sa. Kult 2 za, proti, preverme kult dvojku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 2 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Líbe 2 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 81 za. Proti. 81 si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 83 za, proti. Overme. 83 overujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Libe 3 za, proti, prijíma sa 84 za, proti. Preverme 84. Končím hlasovanie. Zamieta sa IMKO 3 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Líbe 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Tran 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Libe 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, preverme. 93 preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 298 za, proti, zdržal sa niekto. Musíme to preveriť. 98 musíme preveriť. Končím hlasovanie. 55 za proti trom. Takže bolo, stačilo zdvihnúť ruky. Kult 6 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Imko 6 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Trans 6 za, proti. Preverme. Tran 6. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Imko 7. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Imko 9 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz unblock hlasujeme o 105, 109, IMCO 11, Transport 7, to je blok, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 112 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za, proti, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Takže preverme si, to bude asi lepšie. Končím hlasovanie. Príjima sa. 1, 2, 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 17 za. Proti. Preverme to. Končím hlasovanie. Príjima sa. Doprava 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Imko 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Imko 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 126 za, proti, 126 musíme overiť. Nevidíme vaše e, hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Imko 20 za, proti. Príjima sa. Imko 21 za, Prosím, hlasujte jasne. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Imko 22 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kristians, keď e, za, prestaneš hlasovať, neviem, aký, ako hlasuje EPP. Najdite sa, prosím, pretože pre mňa je to ťažké. Je 132 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Líbe 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tri, transport 14 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si to. Trans 14. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 3, 4 za, proti. To si preveríme. 1, 3, 4. Končím hlasovanie prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 13 za, proti, zdržali sa pravdepodobne zamietnuté. 1, 3, 6 a IMKO 29 identické spoločne za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 10 za, proti, Zdržali sa. Ako ste hlasovali? Ešte raz 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 4, 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 4, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté IMKO 32 za, proti, zdržali sa prijaté Júri, kompromis 14 za, proti, to si preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Líbe 20 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 4, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 1, 4, 9, za, proti, zdržali sa, preveríme si to. Je lepšie si to preveriť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Transport 17 za, proti, zdržali sa, prijaté 1, 5, 0 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 16 za, proti, zdržali sa prijaté. E, NV 7 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Tran 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 5, 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kult 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 5, 2 spolu s IMKO 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 22 za, proti, zdržali sa prijaté. IMKO 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 5, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, IMKO 36 za, proti, zdržali sa prijaté, líbe 23 za, proti, zdržali sa prijaté, TRAN 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, KULT 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, KULT 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kol 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kol 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 5, 6 za, proti, to si preveríme, 156. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kult 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Budget 2 za, proti. Neviem, toto si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Budget 3 za, proti Zdržali sa. Preverme si aj toto. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. E, budget 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Líbe 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Líbe 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 157 za, proti, zdržali sa prijaté, Libe 26 za, proti, zdržali sa prijaté, budget 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, NV8 za, proti, zdržali sa prijaté. Tran 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, KAL 24 za, proti,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 Končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. Blahoželám spravodajcovi, spravodajkyni Angelike. Prejdime teraz k ďalšej správe. Ide o návrh vytvoriť vesmírny program únie a zriadiť agentúru Európskej únie pre vesmírny program. Spravodajcom je Massimiliano Salini. Takže začnime. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté 74 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Envy 14 za. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Počkam na vás. Envy 14. Našli ste to? Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa, preverme si to, 5. Končím hlasovanie. Je to akceptované. 6 za, proti Zdržali sa. Preverme si to. 166. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 167 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 173 za. Proti. Zdržali sa. To si preveríme. 173. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Budget 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Trán 41 za, proti, zdržali sa prijaté. Trán 57 za, proti, preverme si to. Trán 57. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Dva, 9, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Doplnoku kompromisu 1. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 5, 1, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 520 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 530 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 28 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 30 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 533 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 535 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 546 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 5, 6, 2 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 5, 6, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý trans 130 za, proti, zdržali sa, prijatý 134 trans za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Trán 138 za, proti, zdržali sa prijaté. Budget 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Envy 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, NV5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, budget 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, budget 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 12 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. EPP too many. O jeden EPP hlas naviac. Prepačte, o jeden SND hlas navyše. Prepačte, PP je v poriadku. Teraz už aj SND sedí. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tran 13 za. Proti. Zdržali sa. To by sme si mali preveriť pre istotu. Tran 13. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Agri 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Tran 18 za, proti, zdržali sa, je to akceptované. Agri 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 10 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. Agri 10. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Tran 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 24 za, proti, zdržali sa, preverme si to. Overujeme tran 24. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. nv 12 za, proti. Preverme si to. NV12. Overujeme NV12. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 155 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Ďakujem vám. Končím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, jasná podpora. Blahoželám nášmu spravodajcovi, kolegovi Massimilianovi Salinimu. A prejdime k ďalšiemu hlasovaniu. Pán Silikiotis, chcete sa vyjadriť? Veľmi stručne, pán Predseda GUE predložilo písomné menšinové stanovisko k tejto téme. Dobré. v poriadku, chápem. Teraz prejdeme k Európskemu obrannému fondu. Spravodajcom je pán Krasnodebský, Európsky obranný fond. Začneme s hlasovaním. Hlasujeme spoločne od 99 po 1.04, po 104, to je 6 pozmeňovacích návrhov, kto je za, proti, Zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ospravedlňujem sa, nebudem tak rýchlo postupovať. Nájdete teraz 25 afet za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 afet za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 7a za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 7 a si preveríme. Preveruje sa kompromis 7a. Je to dobrý nápad preveriť si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis 7 za. Proti. Preverme si aj toto. Kompromis je dôležitý. Končím hlasovanie. Je to prijaté tentokrát. A prejdeme k AFET 29 za, proti, zdržali sa, preverme si to. AFET 29. And I close the vote. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz krátka prestávka. Musíte si nájsť kompromisný návrh 8. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 8a za proti, zdržali sa. Nuž, je to kompromisný návrh 8a, prosím, hlasujeme elektronicky. Mali by sme to riadne preveriť. 8a, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa. Teraz si musíme nájsť AFET 38. Bolo eh, SAD požiadali, aby sa hlasovalo menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie k 38, Afet 38. And I close the vote. Uzatváram hlasovanie. O. Výborne. Skvelý výsledok. Sme zosúladení. Takže ešte raz. Pokračujeme. 338 za, proti, zdrali sa. Preveríme. Uzatváram hlasovanie. Dobre, je to prijaté. 341 za, proti, zdržali sa, preveríme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdrali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 357 a 358 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Preveríme to, dobre? 357 a 358 preverujeme obidva návrhy spolu. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 363 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 364 za, proti, zdržali sa tentokrát zamietnuté. AFET 48, AFET za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromisný návrh 11. Dobre, dobre, dobre, AFET. Preveríme AFET 48. A, no už bola to chyba. A teraz je to prijaté poriadku. Takže je to prijaté. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kompromisný návrh 12, pardon, pozmeňovací návrh 368. Ospravedlňujem sa za. Proti. Zdrali sa zamietnutý. Kompromisný návrh 12 za. Proti. Zdrali sa prijatý. Kompromisný návrh 13 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh 17. Pardon. Kompromisný návrh 13a za, proti, preveríme. Takže nevyhnutné, aby sme si preverili kompromisný návrh. Kompromisný návrh 13a, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh 17 za, proti, zdržali sa. Prijaté. kompromisný návrh 14 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom. Mali by sme sa pozrieť, či máte všetky pozmeňovacie návrhy na zozname, je to od zelených. A chcem sa opýtať, či sú nejaké námietky voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Prosím, vstaňte, ak niekto má námietky. Dobre. Potrebujeme štyroch. Raz, dva, tri, štyri, päť. Čiže 5 osôb stačí. V výbore ITRE stačia 4 osoby. Čiže je vás vlastne ešte navyše. Kompromisný návrh 14 bez ústneho pozmeňovacieho návrhu, bohužiaľ, bez ústneho pozmeňovacieho návrhu za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 424 v dvoch častiach, prvá časť za, myslím, že ešte ste to nenašli, dobre, tak počkám. 424, iba prvá časť. Ste pripravení? Sú všetci pripravení? Takže 424, časť 2. Za, proti. Zdržali sa. Preveríme. I close the vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Zamietnuté. A teraz ideme na kompromisný návrh 18 za. Dobre, počkám. Kompromisný návrh 18 za. Proti. Preveríme, lebo to nebolo jasné. Kompromisný návrh 18. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh 19. Môžeme to hneď elektronicky, lebo je to kompromisný návrh. Takže kompromisný návrh 19. Končím hlasovanie. Dobre. Prijaté. A teraz tri identické pozmeňovacie návrhy 450, 451 a 82 imko za, proti, preveríme. Tri pozmeňovacie návrhy hlasujeme spolu o troch pozmeňovacích návrhoch a končím hlasovanie. Áno, zamietnuté. 455 za, proti, Preveríme. 455. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 456 za, proti, ešte raz to preveríme. Končím hlasovanie. zamietnuté jednoznačne. 457 za, proti. Dobre, preveríme to. Nie je to celkom jasné. Končím hlasovanie. Jedna budget za, proti, prijaté. 1 inko za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa, prosím, preveríme. 106, končím hlasovanie. Sto sedem za, proti, Preveríme 107. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 2 imko za, proti, zdržali sa prijaté. 3 imko za, proti, zdržali sa prijatí. 2 budget za, proti, Preveríme. 2. Budget. Budgetary. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 4 imko za. Proti. Zdrali sa. Prijaté. 3 budgetary za, za, proti zdržali sa prijaté, 5 imko za, proti zdržali sa prijatý, 6 imko za, proti, zdržali sa prijatí, 1 afet za, proti, zdržali sa prijatí, 116 za, proti, preveríme, 1, 1, 6, 116, končím hlasovanie. Je to prijaté, 118 za, proti, preveríme, 118, 218. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 119 za, proti, preveríme 119. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 121 za. Proti. Zdrali sa. Prijaté. 122 za. Dobre. Ešte raz. 121 preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté, ďakujem. 122 za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. 10 imko za, proti, zdraví sa, prijaté. 141 za, proti, Preveríme. 141. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 15 imko. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 153 za, proti, preferíme. 153, 153. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 154 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11 AFED za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 155 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 19 IMKO za. Proti. Hmm. Neviem, nie som si istý. Ešte raz. poveríme 19 imko. Otváram hlasovanie pre 19 imko. Končím hlasovanie. Takže za, proti, zdržali sa, Končím hlasovanie. A takže to sú zdrania, takže ale 18 sa zdržalo, čiže je to zamietnuté. Výborný výsledok. Takže je to zamietnuté. 163 za, proti, preveríme. 163 Končím hlasovanie. je to zamietnuté. Imko 20 za, proti. Nie som si istý. Preveríme to. Imko 20, nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 8 budget za, proti, zdržali sa prijatí. 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 imko za, proti, zdržali sa prijatí. 173 a 174 spolu. Vážení. Takže 173 a 174 spolu za, proti. Preveríme to. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 175, 176. Za, proti. Nevieme. Takže preveríme 175, 176. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 11 budget za, proti. Zdržali sa. Je to zamietnuté. 11 budget, 13 afet za, proti Nie som si istý, preveríme. 13 AFET. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 14 AFET za. Proti. Ešte raz preveríme. 14 AFET. Končím hlasovanie je to prijaté 15 a FED za, proti, zdržali sa, preveríme, 15 a FED, ešte raz, končím hlasovanie, je to prijaté 17 a FED za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 a Fed za, proti. Ešte raz preveríme 18 a Fed. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz finálne hlasovanie menovitým hlasovaním ako obvykle. Končím hlasovanie. Je to prijaté jednoznačne. Gratulujem pánovi spravodajcovi. OK, now we go. Teraz ďalšia správa. o spoločný európsky podnik pre ITER a e, vývoj e, fúzie energie z fúzie. Spravodajcom je pán Marinescu. A hlasujeme. 13 za, proti. Zdržal sa niekto. Preverme to. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 14 za, proti. Zdržal sa niekto. Preverme to znova. 14. Netreba to preverovať, je to jasne, jasne prijaté. Mohlo by to byť posledné hlasovanie pred prestávkou, takže mali by sme sa zmobilizovať. Takže prosím, zdvíhajte jasne ruky. 20 eh, sekúnd na oddych. Priatelia, začneme ďalej. Teda pokračujeme 15 za, proti. Zdržal sa niekto. Preverme to. Naozaj to vyzerá e, na hrane. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 16 za, proti Zdržal sa niekto, zamieta sa 17 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 18 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 19 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 20 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa 22 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za. Proti. Preverme si kompromis 2. E, Kompromisy treba preverovať. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 21 za, proti. Preverme 21. Končím hlasovanie. Zamieta sa 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 23 a 28 spoločne za, proti, zdržali sa, zamieta sa 29 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 30 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2 za, proti, Zdržal sa niekto? Preverme si to. Preverme si dvojku. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa 4 za. Proti. Preverme si 4. Štyrku si overme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. Jednotku si preverme. podľa toho, kde prináležíte politicky, dávame plusko a mínusko. Zamieta sa. 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverme to, prosím. Peťku preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 6 za, proti s rovnakou väčšinou sa zamieta 7 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 8 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa 9 za, proti Preverme devinu. Končím hlasovanie. Devina. Zamieta sa 10 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 po častiach. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti. Preverme si druhú časť. Končím hlasovanie. Prijíma sa 12 za, proti, zdržal sa niekto. To preverme. Preverujeme dvanástku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Záverečné elektronické hlasovanie, samozrejme. Hlasujme. Ďakujem vám. Prijíma sa, jasne sa prijíma. Blahoželáme spravodajcovi. Pomaly sa posúvame vpred. Ďalšou správou, priatelia, je správa Rebeky Harms, kde ide pomocný program pre e, jadrovú elektráreň Ignalina v Litve. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, preverme 13. Pozmeňujúci návrh 13. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 3 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa kompromis 1 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 16 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 17 za, proti zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. 53 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, preverme to, 19 preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 2 za. Proti. Bude bezpečnejšie, ak si to overíme. si návrh číslo 2. Končím hlasovanie. Jedného z EPP máme naviac. Pozmeňujúci návrh 2. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Ešte asi prevedme. si návrh číslo 3. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 21 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 22 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 4 za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 6 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 26 a 7 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 27 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 9 za, proti zdržal sa niekto. Preverme si devinu. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 32 za, proti Zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz elektronicky e, záverečné hlasovanie. Končím hlasovanie. veľká väčšina pre tie, toto pozmenenie. Ďakujem. Blahoželáme spravodajkyni. Skupina SAD by nás chcela všetkých požiadať o minútovú prestávku. Moja skúsenosť mi ukazuje, že to budú nakoniec 3 minúty, ale môžu to byť aj 3 minúty. No, eh, dear friends, ladies and gentlemen, let us... Dámy a páni, pokračujme prosím správo, pokiaľ ide o výskumný program eh, Euratomu na 4 roky 21 až 25. Spravodajkyňou je pani Kumpula Natri. Najprv spoločne amblok, ktorý pozmejúce návrhy 58, 60 a 63 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ďalej spoločne 59, 61, 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Spoločne 64 a 65 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 66 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. 66 si preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 70 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 71, 72 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 73 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 85 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 86 za, proti, Zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 87 za, proti, zdržal sa niekto, to preverme. 87 preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 89 za, proti, preverme 89. Končím hlasovanie. Zamieta sa 90 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 91 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 93 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 94 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 95 za, proti, preverme túto časť. 94. Preverujeme 94. Prepáčte, 95. 95. Preverujeme 95. 95. Pretože 94 sa už hlasovalo predtým. 95. Končím hlasovanie. Príjima sa 96 za, proti Preverme si 96. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 99 za, proti. Zdržal sa niekto, preverme to. 99. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 97 za, Proti. Zdržali sa zamietnuté 98 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to. 98. Uh, GUE má uh, priveľa hlasov o jeden navyše. Dobre, končím hlasovanie zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, to si preveríme. O nie, je to Zamietnuté. Je to zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 109 za, proti, zdržali sa, teda 129 za, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, to by sme si mali overiť. Takže kompromis 1 preverujeme. Končím hlasovanie. Je prijatý. 28 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 30 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 29 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 31 za. Oddelené hlasovanie. Prvá časť 31 za proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Preveríme si druhú časť. Končím hlasovanie. Je to prijaté 33 za, proti, zdržali sa. 33 si preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 42, 43 spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, to si preveríme. 45. Končím hlasovanie. Zamieta sa 46 za, proti. Preverme si to. 46. Končím hlasovanie. Prijaté 47 za, proti. Zdržali sa, to by sme si mali opäť preveriť. Ospravedlňujem sa. Nie je to jasné. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie, preverme si to. Preverujeme 51. 51. I close the vote. Končím hlasovanie zamietnuté. Jednotka rozdelené na dve časti. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 a 34 spoločne za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, preveríme si to. 54. Končím hlasovanie. Zamietnuté 55 za, proti zdržali sa e, zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 a 21 spoločne, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Záverečné hlasovanie menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. Blahoželám spravodajcovi. E, vážení kolegovia, teraz nás čaká posledné hlasovanie pred obednejšou prestávkou, ale v prípade, že sa nám nepodarí ho ukončiť pred prestávkou, ako viete, e, prestávka sa začína 12.30, tlmočníci nás o 12.30 presne opustia. Bez nich nemôžeme hlasovať. Takže ak by sme to vtedy neskončili, jednoducho prerušíme našu prácu a e, zvyšok odhlasujeme po prestávke po 14.30. Takže o 14.30 by sme dokončili naše hlasovanie. Buďte na to pripravení. Teraz pravdepodobne e, prejdeme prvou časťou a skončíme presne o 12.30. A budeme pokračovať o 14.30. E, súhlasíte? Dobre, v poriadku. Takže poďme na to, e, priatelia. Návrh E, stanoviska kolegu Joao Ferreira týkajúci sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a kohezného fondu. Pozmeňovací návrh 1, 1, 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 1, 1, 3 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 1, Preverme si to elektronicky. Kompromis 1. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 1, 1, 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 22 za. Proti Preverme si 22. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23 za, proti zdržali sa zamietnuté 115 za, proti preverme si 115. 115. Končím hlasovanie zamietnuté. 1,1,6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, rovnakou väčšinou 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 1,1,7 za, proti, zdržali sa prijaté, 22, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, Zdržali sa. Preveríme si 26. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 119 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 120 e, za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 27 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 1, 2, 1 za, proti. Zdržali sa prijaté. 1, 2, 2 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 1, 2, 3 za, proti. To by sme si mali preveriť. 1, 2, 3. Končím hlasovanie. 1, 2, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 2, 5 za, proti, Nevieme. Preveríme si 125. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa. Preverme si to, nie je to jasné. mnohí sa zdržali. 127. Končím hlasovanie. Zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 z proti. Preberme si to. 30. Končím hlasovanie. 1, 2, 9 za, proti. To je tiež nejasné. 129. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže prejdeme na 131 za, proti. Preveríme si 131. Končím hlasovanie. Zamieta sa 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 132 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Je to tiež prijaté. 133 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 134 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 135 za, proti, zdržali sa. Preverme si 135. Myslím, že je to prijaté, ale nie sme si istí. 135. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 136 za, proti, zdrželi sa prijaté, 137 za, proti, to by sme si mali preveriť. 137. Končím hlasovanie. Zamietnuté 138 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. nasledujúce je stiahnutý, takže 139 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa. Preberme si to. Tridsaťpäťka. Končím hlasovanie. Je zamietnutá. 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 140 za, proti. Preverme si to. 140. Končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. 143 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 144 za, proti, zdržali sa prijaté. 44, takže nasleduje pozmeňovací návrh 36. Ale, eh, priatelia, ak eh, teda v prípade 142 o ňom by sme mali hlasovať tiež, pretože sme zahlasovali za 142, ale to neznamená, že by sme nemali eh, hlasovať za toto. Takže budeme, teraz sa prejdeme dozadu o tri pozmeňovacie návrhy a budeme hlasovať o 142. Za, proti, preverme si to. Preverujeme si 142. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz teda prejdeme priamo k 36. za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 145 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté, 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 147 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Je to prijaté. Dobre, je to prijaté. Ďakujem pekne. 149. Prepačte. 148. Za. Proti. Zdržali sa. E, prijaté. 149 za. Proti. Preverme si to. 149. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 150. 150 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. 150. Končím hlasovanie. Zamietnuté 151 za, proti zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 152 a končím hlasovanie. Je to zamietnuté 40 za, proti. Prevaríme. 40. Je to tesné. Zamietnuté 41 za. Proti. Zamietnuté 141 za. 154 za proti, zdržali sa. Nie. Dobre, preveríme. 154. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 155 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti 43 preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 44 za, proti, zdrali sa, prijatý 45 za, proti, Preveríme 45. Končím hlasovanie. Zamietnuté 46 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 157 za. Proti zdržali sa prijatí. 158 za proti, zdržali sa prijatí. 159 za, proti, preveríme 159. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 160 za, proti, preveríme, 160. Končím hlasovanie. Jeden hlas GUE navyše, ale už je to OK. Dobre, zamietnuté. 161 za, proti, zdržali sa prijatý, 48 za, proti, mali by sme to preveriť, 48 preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 162 za, proti, zdrali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 163 za, proti, preveríme 163, 163, končím hlasovanie, je to zamietnuté, 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 165 za, proti, zdrhali sa prijaté, 166 za, proti, zdrhali sa prijaté, 168 za, proti, zdrhali sa prijaté, 167 za, proti, preveríme 167, 167 Končím hlasovanie. Zamietnuté 169 za, proti. Preveríme to ešte raz. 169. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 51D za, proti zdržali sa, je to zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, prijatý. 126 za, proti, zdržali sa, prijatý. 156 za, proti, preveríme. 156 Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Elektronické hlasovanie, kompromisný návrh 2. Wow. Končím hlasovanie. Je to jasná väčšina. 190, a 193 spolu. Za, proti. Zdržali sa obidva pozmeňovacie návrhy sú zamietnuté. Ideme na pozmeňovací návrh 198. 198. Za. Proti. Preveríme to. 198. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 199 za. Proti. Zdrali sa zamietnuté. 200 za. Proti. Zdrali sa zamietnuté. 201 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 202 za, proti, zdržali sa prijaté, 203 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 204 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, 204 bol prijatý, čiže ideme na 206 za, proti, zdrali sa, prijatý. 207 za, proti, preveríme, 207, 207, končím hlasovanie, 207, je to prijaté 207 208 za proti zamietnuté 209 za proti zdržali sa prijatí jednoznačne 210 za proti zdržali sa prijatí, 211 za, zdržali sa prijatí, 59 stiahol pán Ferrera, čiže nie, 58 to bola, takže Aha, takže mali by ste to vysvetliť, pán Ferrera. Nech sa páči, vysvetlite to. Ďakujem, pán predseda. Tam je chyba na hlasovacom zozname. Pozmeňovací návrh, o ktorom by sa nemalo hlasovať, je 58 a nie 59. O 58 by sa malo hlasovať, lebo to, čo je nahradené, predtým, čo sme hlasovali 210, to je 59 a nie 58. Čiže mali by sme hlasovať o 58 a nemali by sme hlasovať o 59. Kolegovia, ďakujem. Jutujem, že sme si to nevšimli predtým. Nuž, je to náš správodajca, čiže samozrejme pre nás e, je rozhodujúce, čo hovoríte. Čiže o 59 hlasovať nebudeme, ale budeme hlasovať o 58. 58 za. Pán predseda, prepačte, nemôžeme hlasovať o 58, lebo to nie je na hlasovacom zozname. Čiže museli by ste to posunúť na popoludne a potom sa k tomu vrátiť. Okay. Dobre keďže pravdepodobne neskončíme, ak nie je žiadna iná možnosť, tak prerušíme hlasovanie ešte pred menovitým hlasovaním o finálnom dokumente. Teraz nebudeme hlasovať o 59. -ke. O 58. sa bude hlasovať pred finálnym hlasovaním a určite sa tak stane po obednejšej prestávke. Určite. Pretože mali by ste pouvažovať, ako hlasovať o pozmeňovacom návrhu 58. Čiže 58. o tom sa bude hlasovať pred finálnym menovitým hlasovaním. O 59. sa nehlasuje, čiže Teraz ideme na 212 za, proti zdržali sa zamietnutý kompromisný návrh 3. Elektronicky preveríme kompromisný návrh elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, takže ideme na 213 za, proti, zdržali sa zamietnuté, zamietnutý 214 spolu so 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 61D za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 251 215 a 216 za, proti zdržali sa zamietnutí, 217 za, proti No už preveríme. 217. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 218 za, proti, zdržali sa Preveríme to. 218, 218. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 63D za, proti, zdržali sa, prijaté. 220 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 221. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 223 za, proti, 223 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. <clears throat> Je to zamietnuté. Dva pozmeňovacie návrhy. 224 a 64 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 65D za, proti. Zdržali sa zamietnutý. 225 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 227 za, proti, ...227. Preveríme 227. Končím hlasovanie zamietnuté 228 sa, proti, zdržali sa, je to prijaté 229 za, proti, zdržali sa, prijatí 230 za, proti, zdržali sa, prijatí tentokrát 231 za, proti, preveríme 231. 231. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 232 za, proti. Zdrali sa. Ešte raz preveríme, nech sa páči. 232. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 233 za, proti. Ešte raz preveríme. 233. 233. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 67D za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Teraz ideme na 280 druhú časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 281 druhá časť za, proti, zdrali sa, je to zamietnuté. 282 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 283 za, proti, preveríme. 283. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz... Drahí kolegovia, máme pred sebou prílohu 2, tabulku 1. Môj návrh je v, tej, v tejto chvíli sa zastaviť, lebo máme pred sebou už len dve minúty a prosím, e, majte na pamäti, že dodatočne budeme hlasovať, ak si dobre spomínam, o pozmeňovacom návrhu 58 pred finálnym hlasovaním a začneme hlasovaním o prílohe 2, tabulke 1, 14.30.